Vážení kolegovia, chcel by som vás informovať, že zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Máte nejaké pripomienky? Ak nie, tak týmto považujem zápisnicu za schválenú. A teraz prechádzame eh, k prvému bodu v programe. Je to správa pani Rís o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. A teraz jej dám slovo. Takže nech sa páči, pani Rys, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte som sa tu trošku upratovala. Vážený pán podpredseda Timmermans, vážený pán komisár Vela, aj vás tu máme. Začala by som dnes takým flashbackom. Pozriem sa do histórie spolu s všetkými tými, ktorí vtedy z 18. 19. Eh, decembra boli tu na tom poslednom eh, trialógu. Vidím ich tu viacero. Ja už som 20 rokov v Európskom parlamente a tento trialóg eh, povedal nie používaniu jednorazových plastových výrobkov. Mali sme teda maratón s radou, tak aby mohla vzniknúť táto legislatíva, ktorá je najambi- najambicioznejšia, naozaj príkladná. Nemali sme na výber, museli sme naozaj sa chopiť tej taktovky v tejto bitke. Musela som vystúpiť niekoľkokrát v pléne, na vypočutiach, v výbore. E, pripomínala som tie čísla, e, tie jednotlivé príbehy, e, fotografie, oceány, tá záplava plastov, taktiež na suši v Európe. Naozaj to ohrozuje iné druhy a aj nás ako človeka. Takže začali sme tými jednázovými plastami. Ide o 70 Eh, celkového eh, znečistenia eh, morí. Táto dohoda nás uspokojila počas rakúskeho predsedníctva uzatvorená. Musím zvázniť viacero výťastiev. Predlženie zoznamu takýchto plastov, ktoré budú zakázané do roku 2021, to je mm, o chvíľu napríklad e, e, jednorazové eh, sáčky, príbory, tanieriky a tak eh, ďalej. Eh, taktiež určité poháriky plastové a tak ďalej. Je to 30 plastových odpadov. Ďalšia vec, ktorá nebola jednoduchá, rada sa zdráhala. Máme zachovaný režim rozšírenej zodpovednosti producentov, teda princíp znečisťovateľ platí, e, tento je v jadre našej legislatívy. Napríklad výrobcovia tabakových výrobkov majú povinnosť financovať zber a recykláž, e, recyklovanie e, ohorkov. E, rok 2023 je ten rok, je to rok skôr ako